ľudia na nákupoch. To je skutočne hrozné a veľmi srdečne vám ďakujem, že ste to spomenuli. Avšak nachádzame sa dnes naozaj v smútočnej nálade. Ďakujem pekne. Myslím si, že sa všetci pripájame k tejto myšlienke a môžete si byť istí, že naša solidarita je na strane dotknutých osôb. Týmto uzatváram túto rozprávu a prechádzame k ďalšiemu bodu. A to je vyhlásenie podpredsedničky komisie o samite EU-Rusko. A chcela by som vám hneď udeliť slovo. Uh, Ďakujem, pani de Kaiser. Poslala moje kondolencie tým, ktorí boli ktorí zahynuli a ktorí boli ranení v um, tomto incidente v Lieš. A, um, vítam túto prežitosť, aby som sa vyjadrila k tomu samitu EU-Rusku, ktorý sa uh, bude konať v Bruseli zajtra ráno. Dovolte mi povedať pár vecí k um, tým voľbám. Ako uh, viete, uh, boli 4. decembra parlamentné voľby do štátnej domy. Keď sme diskutovali v júli v tejto snemovni prípravy na tie voľby, tak som vyjadril vtedy isté obavy, hlavne čo sa týka obmedzenia politického pluralizmu. E, po týchto pozorovaniach e, dnes e, vylúčenie rôznych opozičných strán bolo potvrdené ako kľúčová chyba týchto volieb. Okrem toho sme mali správy o rôznych porušeniach, ako napríklad nedostatku nestrannosti a nedostatku jasného oddelenia politické strany a štátu. A tiež chcem vyjadriť že protestujúci demonstrujú za e, slobodné voľby a že je to policajné násilie proti aktivistom a e, novinárom a pozorovateľom. A e, naproti tomu vítam pokyny od prezidenta Medvedeva, aby všetky údaje o nezrovnalostiach boli vyšetrené a my očakávame samozrejme, že táto legislatíva bude rešpektovaná. Ehm, dôkazy musia byť preverené a OBS a ďalšie organizácie vydajú svoje konečné správy, e, keď to bude vhodné. Ich zistenia budú musieť riešiť e, orgány, aby umožnili e, hladké prezidentské voľby v marci. Čiže si musíme uvedomiť, že um, ruský e, ľud uh, naplno využil um, možnosti, aby vyjadril svoje uh, nespokojnosti s uh, terajšou politickou situáciou. Mnohí komentátori uh, hovoria, uh, že uh, voliči vyjadrujú svoje názory k korupcii a nedostatku slobody a ekonomickej situácii uh, tým, že hlasovali za iné strany a tým, že znižili e, výsledok e, strany Spojené Rusko na menej ako 50 e, a tým pádom občania vyslali jasné posolstvo. Určite neostalo bez povšimnutia aj prezident Medvedev, aj premiér Putin uznali tieto výsledky a budúcnosť by mala závisieť eh, od eh, ruských eh, ľudí a ich voľby. EÚ e nestojí stranou, máme úzke väzby v ekonomike a v histórii, ale ako hm, len keď budeme konať ako strategickí partneri EU-Rusko, môžu mať rozhodujúci vplyv na kľúčové výzvy na celom svete. Tiež by sme mali spoločne podporovať demokratické inštitúcie e, OSN, Radu Európy a OBSE. Ako na v rámci samozrejme e, my e, vyjadrime naše starosti v súvislosti s voľbami na samite zajtra a my chceme budovať systém, ktorý je založený na právach občanov a s potešením môžem povedať, že naše angažovanie sa funguje a E, dúfam, že um, tento summit priniesie výsledky. Dovolte mi najprv spomenúť e, vstup Ruska do e, Svetovej obchodnej organizácie, ktorá má byť rozhodnutý v piatok. EU počas 18-ročného vyjednávania Ruska o vstupe do Svetovej obchodnej organizácie bola kľúčovým partnerom pre Rusko a jeho vstup do tejto organizácie bude kľúčovým, ktorý otvorí novú kapitolu v našich bilaterálnych vzťahoch a zaveže Rusko postupovať podľa medzinárodných obchodných pravidel a tiež otvorí nové príležitosti pre obchod a investície a tiež bude chrániť naše e, štáty od e, voľných rozhodnutí a e, tiež toto rozhodnutie na novo rozbehne rokovania o dohode medzi EÚ a Ruskom. E, toto e, budete zahrňať e, schválne krokov o bezvizovom styku a tiež rokovania o zrušení vízovej povinnosti a toto tiež vyplýva z ďalších tém, ako napríklad riadenie migrácie a ostrá hraníc a každodenný kontakt našich ľudí zbliží a uľahčí výmenu skúseností a hodnot a kultúrnu spoluprácu a podnikanie neposlednom rade partnerstvo mm, na modernizáciu sa teraz plní a nové projekty sa pripravujú a na tomto samite zdôrazním opäť naše presvedčenie, že modernizácia nie len o technológii, právny štát a ochrana občianských práv a angažovanie sa občianskej spoločnosti a rovnaké pravidlá pre spoločnosti sú všetko kľúčové prvky pre úspešnú modernizáciu. Dovolte mi povedať pár slov o zahraničnej politike. Rusko je veľký partner pre EÚ Sergej Lavrov a ja sa pravidelne stretáme a snažím sa budovať spoločný prístup e, pri vyjadrovaní sa k medzinárodným otázkam. Všeobecne sme úspešní a v niektorých prípadoch sa naše stanoviska líšia a e, napríklad teraz je to v prípade Sýrie, ktorá určite bude téma diskusie na samite. E, tiež sme dostali pokrok v niektorých konfliktoch, ako napríklad v Zadnestiersku a teraz musia konkrétne kroky nasledovať a musíme sa angažovať, aby sme podporili úsilie mm, sprostredkovania rokovaní na Náhradnom Karabachu prostredníctvom Minskej skupiny. Ehm, mali sme tam návštevu minulé a ehm, máme obavy z nedostatku pokroku, pretože je veľmi jasné napätie v celom regióne. A nadalej ehm, budeme oslovať Rusko v súvislosti či s Gruzinskom, kde Rusko musí naplniť svoje záväzky z dohody z roku 2008. Na záver mi dovolte povedať, že ako vidíte, máme širší program s Ruskom, ktorý zohľadňuje aj naše ekonomiky, aj e, naše e, spoločnosti a strategické záujmy a ekonomiky sú stále viac priviazané a výhľady a očakávania e, našich občanov Ehm, budú pravdepodobne sa viac a viac zbiehať a ehm, naše ambície sú, aby vzťahy EÚ s Ruskom boli motorom tohoto procesu modernizácie, ktorý sme vždy zachovali, pretože ehm, tento musí byť aj politicky a ekonomicky. Ďakujem pekne. Pán Kelam, predseda politickej skupiny ZAPP. E Madame High Representative, Vážená pani vysoká predstaviteľka, podľa mňa to je veľmi dôležitý moment, v ktorom teraz sme, pred samitom EU-Rusko. Je to preto, že e, obrovská zmena postojov a nálad medzi ruským obyvateľstvom práve teraz nastala. Myslím si, že najzávažnejšia zmena sa už udiala a to je v mysliach a postojoch ruských ľudí, Rusov, ktorí jednoducho prestali byť ľahostajní voči politike. Rozhodli sa byť aktívni, monitorovať voľby, protestovať proti e, vláde nehodných. Myslím si, že treba si uvedomiť, že strana pána Putina sa stala menšinovou stranou. Minulý týždeň sme sa stretli s spolu s pánom Kasparovom, opozičným lídrom ruskej politickej strany a on veľmi jasne vyjadril, že 49 nie je istých a že skutočné výsledky môžu byť oveľa nižšie, možno 30 Otázka pre EÚ je, čo robiť? Ako zmeniť veci? Ako nastoliť demokraciu v Rusku? Myslím si, že by sme nemali postupovať bežným, rutinným spôsobom. Tak sa nám nič nepodarí. Pani Šercová v Rusku sa vyjadrila, že Rusy predstierali, že majú demokraciu a európsky lídry predstierali, že tomu veria. A teraz je čas, nový čas, ktorý takéto veci už nepripustí. A musíme reagovať podobne, ako sme zareagovali na arabskú jar. Možno príde aj ruská jar a musíme to vziať do úvahy. Žiadam vás preto, pani vysoká predstaviteľka, aby ste toto posolstvo tlmočili našim ruským náprotivkom. Berieme demokraciu vážne. A nálady Rusov, ruských voličov berieme vážne. Lídry musia zmeniť to, čo som spomínala predtým, predstieranie, ktoré som spomínala predtým, reštrikcie e, a veci, ktoré súvisia s pánom Magnickým. Takéto niečo je nepriateľné. Ďakujeme vám, pán Kelam. A teraz má slovo pán Svoboda na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca, stojí pred nami dôležitá vec. Je pred nami dôležitý summit. Máme tu dialógy, ktoré sme viedli s prednými predstaviteľmi Ruska v energetike napríklad, o záveroch vstupu Ruska do Svetovej obchodnej organizácie. Hovorili sme o liberalizácii víz, o partnerstve a spolupráce a dohode súvisiacej s partnerstvom a spoluprácou. Naozaj sme ako keby opätovne reštartovali vzájomné vzťahy. Máme tu však aj otázku volieb, ktorá sa práve spomenula. Ďakujem pekne, že ste sa veľmi jasne vyjadrili, pani vysoká predstaviteľka. A myslím si, že je to znak zrelosti ruských voličov a ochoty, ako už kto si pred mnou povedal, že to, čo všetko prichádza z Kremľa, z Ruského Bieleho domu, už nebudú tak ochotne príjmať ako predtým. Ruská občianská spoločnosť sa pokúša presvedčiť politický establishment, že robiť to inak, demokratické a otvorenie je oveľa lepšie. Myslím si, že by sme sa mali pridať k takejto línii vývoja. Naša spolo- naše spoločné uznesenie, ako ste aj vy sami povedali, pani vysoká predstaviteľka, žiada aby komisia, ktorú zriadil pán Medvedev, naozaj vyšetrila, naozaj otvorene e, povedala, čo sa stalo a ja súhlasím s tým, čo pán Fleckenstein v Rusku, čo sa dialo. Už na začiatku novembra sme vtedy videli, že on bude predstavovať vážnu silu vo voľbách a myslím si, že dostane, dostane celkom dosť veľa hlasov, lebo sú už prieskumy verejnej um, mienky. Ja som hovoril s výborom pre zahraničie, aby sme zorganizovali vypočutie v januári v Európskom parlamente so zástupcami všetkých strán, aj tých, ktorým zabranili sa zapojiť do volieb, aby sme mali ďalšie medzinárodné organizácie v hre, aby sme sa dostali k naozaj reálnemu obrazu o situácii. A teraz si myslím, že naše spoločné uznesenie o parlamentných voľbách treba zopakovať Nebudeme ho opakovať hneď, počkajme, preskúmajme detaily fakty. Možno, že aj Medvedevová komisia už bude publikovať výsledky, možno, že sa voľby budú musieť opakovať, ale počkajme, kým budeme mať vyjasnené záležitosti a na stole jasné veci, kým sa naozaj priberieme k spoločnému uzneseniu. Ďakujem, pán Svoboda. A teraz pani Ožuland na dve minúty. E, vážená pani vysoká predstaviteľka, zásadná záležitosť, ktorá sa týka vzťahov medzi EÚ a Ruskom, je legitímnosť volieb do Ruskej štátnej dumy. Berúc do úvahy predbežné závery medzinárodných organizácií, ktoré monitorujú voľby, rovnako ako lokálnych organizácií, je legitímnosť e, novozvolenej štátnej dumy spochybniteľná, pretože sa tu odohrali e, rozličné nezrovnalosti a nekalé ťahy a e, niektorým Rusom neboli zaručené ich ústavné práva, aby si zvolili svojich zástupcov vo voľných a spravodlivých voľbách. Ja osobne neverím, podobne ako iní Rusy, to, čo slúbil pán Medvedev to, čo sa odohralo už aj v minulých voľbách. Hoci Rusko je a zostáva dôležitým partnerom EÚ, naše hospodárske záujmy by nemali e, byť silnejšie ako zásady demokracie, ktoré obhajuje Európska únia. Preto by EÚ malo náležite preskúmať, ako pokračovať ďalej s takým partnerom, ktorý nemá dostatočný mandát reprezentujúci občanov. Jelcinovo Rusko je v prepadlisku dejín a teraz máme dočinenia s Putinovým autoritatívnym štátom. Idealistický prístup znamená, že zabraníme Kremľu, aby zmenil Rusko na autoritatívny štát a v rozličných organizáciách sa im jednoducho podarilo e, preraziť, ako keby to bola politika zmierovania sa z 30. rokov minulého storočia. Ale tvrdá pravda je, že Putin a jeho prísluhovači v Kremli pravdepodobne nie sú hodní a nesplnia dlhodobé ciele hodnôt, ktoré, e, o ktorých rokuje Európska únia a Ruska. Ja by som teda Eh, volala potom, aby vysoká predstaviteľka trvala na tom, aby všetci demonstrujúci, ktorí mierovo demonstrovali, boli uvoľnení z väznic a po druhé, Rusko si zaslúži spravodlivé voľby a potom až účasť v medzinárodných organizáciách. Teraz hovorí pán Šulc na dve minúty. Pani predsednička, pani vysoká predstaviteľka, summit EU-Rusko sa koná tento týždeň v maximálne napätej situácii naša modern, naše modernizované partnerstvo um, a jeho zmysel a účel bude závisieť e, od toho, či sa Rusko doň plne zapojí. Obnovená spoločnosť, právny štát a zohľadňovanie ľudských práv by sme si želali. E, z monitoringu e, ruskej NGO Golos vychádza, že voľby boli zmanipulované v prospech vedúcej strany Spojené Rusko a táto strana nedostala podľa tejto NGO absolútnu väčšinu hlasov. Um, ľudia v Rusku nechcú revolúciu, ale naozaj sme férové voľby. Dokonca Michail Gorbačov, ktorý sa doteraz zdržal kritiky o Putinovi, e, po, um, požaduje anuláciu týchto volieb a chce nové voľby. Mali by sme aktívne kritizovať a nie len sledovať, čo sa tam deje. Um, váha slova um, ruskej opozície ukazuje na to, že chcú naozajstnú zmenu a chcú zodpovednosť za férové voľby. Čo očakávame o, od prezidenta Medvedeva, ktorý dlhé roky pôsobil pod rukou pána Putina? Guvernérom jednotlivých provincií v Rusku sa hrozí postihmi. Um, ak nebudú nasledovať e, oficiálnu politickú líniu. E, Putin síce vyhlásil rôzne reformy, a, avšak realita je snáď iná. Čo očakávame od Putina, ktorý um, vyhrabal svoju starú pištol z čias KGB? Je to um, diktátor, ktorý nevie, čo je to suverénna demokracia. Práve preto by EÚ vo štvrtok e, nemala len vydať vyhlásenie a preskúmať e, ruské stanovisko, ale mala by jednoznačne požadovať nové a férové, spravodlivé voľby. A preto vás prosím, aby ste podporili zajtra náš pozmoňovací návrh. Ďakujem pekne, pán Šulc, a slovo má pán Migalsky na jednu minútu. E, Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Vysoká predstaviteľka, najskôr by som sa vás e, pani vysoká predstaviteľka spýtal, či ste nezabudli eh, upozorniť Rusko, aké má záväzky v súvislosti s Gruzínskom. Tento eh, bod, tento plán šesťbodový, eh, Sarkozyho plán je potrebné prediskutovať. Pani komisárka, rád by som vám pripomenul ešte niečo. Čo sa týka nedemokratického charakteru posledných volieb, a podpory občianskej spoločnosti v Rusku, myslím si, že tam panuje politická jednota. Pán Kalam, pán Svoboda, pán Šulc to už vyjadrili. Prosím, mm, ber, zoberte to na vedomie. Všetci sme rozhodnutí v tejto veci a toto prebudenie ruského obyvateľstva potrebuje našu podporu. Práve preto samozrejme chceme, aby Rusko pre nás zostalo dôležitým partnerom aj v hospodárskej oblasti, ale má byť aj politickým partnerom samozrejme. Chcem vás však vyzvať, aby ste sa týmto témam e, venovali a dostanete potom podporu všetkých. E, pán Šolc, jedna minúta. Pani predsednička, pani Ešten, strategické partnerstva e, musia znamenať rovnováhu na obidvoch stranách um, hospodárske vzťahy na vyrovnanej úrovni. Strategickosť znamená zároveň, že táto vyrovnanosť, táto balancia musí byť v popredí. Na, Namiesto dosahovania konkrétnosti by sme mali zabezpečiť e, vyváženosť politických procesov. Sme si um, zajedno v tom, že spoločnú bezpečnosť treba bedovať, budovať spoločne. Najbližší summit by sa tejto téme mal venovať. Mal by um, záväzne odhlasovať že by sa partnerstvo malo zmodernizovať a toto je v záujme oboch strán a ich občanov, ktorí sa chcú zúčastniť hospodárskeho progresu. Spravodlivá spoločnosť a prosperujúca spoločnosť um, si potom už nevyžaduje pridržiavanie sa určitých uh, fráz, pretože v takýchto spoločnostiach to už funguje samozrejme. Vo štvrtok protestanti v Rusku na ulici Balotnaja poukázali na toto. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Šolc. Teraz má slovo pán Belder. Ďakujem pekne, pani predsednička. chrípkový alarm, ktorý um, oznámila najvyšší zdravotný ruský úrad, um, nebol dodržaný, um, nedodržali sa tie um, navrhované opatrenia a 10 um, tisíce ľudí išli na ulic, do ulic a stretávali sa. Demonstranti Um, od demonstrantov sa požadovali určité hygienické opatrenia. Myslím si, že to bolo správne v súvislosti s chorým politickým systémom. Pani vysoká predstaviteľka, rád by som vedel, či pri rokovaniach s Ruskom, ktoré sú naplánované, sa budete venovať aj tento, tejto téme. Chcel by som sa venovať okrem tejto vnútropolitickej téme ešte inej politickej téme ruskej zahraničnej politiky. Ako odhadujete šance, toho, že by e, Rusko v nukleárnom konflikte s Iránom sa e, zachová kooperatívne proti západným partnerom, aby sa to mierovým spôsobom vyriešilo. Um, mohol by som predsa predpokladať, že um, iránska nukleárna téma je vo vašom e, vyjednávacom týme jednou z dôležitých tém. Ďakujem pekne, pani Omen Reuten. deze top gaat gewoon Ehm, tento summit sa týka vzťahov medzi EU a Ruskom, to nám hovorí jeho program. Otázka je, ako môžu EU a Rusko sa vzájomne posilniť. Ehm, pán predseda, chcem povedať, že ak sa z toho stane pozitívny summit, e, e, kde Rusko ide o to, aby sa stalo členom VTO, čo môže byť dobre na urychlenie nášho partnerstva. A tu na je pokrok veľmi potrebný a uľahčenie vizového styku a mm, vzájomné investície a posilnenie a ducha vzájomnosti a nediskriminácie sú mm, veci, ktoré sú dobré pre všetkých. Ale ak je e, toto partnerstvo, ktoré je založené na ozajstných hodnotách, ako povedala vysoká predstaviteľka, demokracia a občianské práva sú podstatné a Rusko prejavilo, že e, pri voľbách do Dumy tento respekt e, chýbal a sú isté regióny, kde viac ako 100 percent voličov hlasovalo za konkrétnu stranu. A to znamená, že to je ešte horšie ako za starých komunistických časov. A to nie je dodržovanie týchto základných práv. My um, môžeme zabraniť eh, takýmto tragédiám a drámam a um, nerespektovaním práv a je nebezpečie, že sa to stane pri ďalšom kole volieb pri voľbe ruského prezidenta. A myslím, že by sme mali hovoriť jasným jazykom na túto tému. Štát, ktorý si cení mier, musí uznať, že práva na voľby sú zákonné práva. Pani äh, predsed... Pani predsednička, pani vysoká predstaviteľka, pripájam sa k tomu, čo povedala pani von Ruiten, čo sa týka volieb. A radi by sme vás poprosili o to, aby ste ruskému prezidentovi jednoznačne povedali, že e, za jeho vyhláseniami budeme očakávať aj slova a že ho chytíme za slovo. Očakával som, že urobíme veľké stretnutie so všetkými zainteresovanými stranami, keď e, o SBE predložila svoju správu a Um, myslím si, že je nesprávne teraz, keď tú správu máme, požadovať nové voľby. E, pánu Kelemu by som bol rád povedať, možno, že to bola chyba v tlmočení. Demonstranti v Moskve sú šancou aj pre nás, to povedal on. A myslím si, že to nie je správne. Nie je to šanca pre nás. Je to šanca pre ľudí v Rusku. A preto si myslím, že by sme mali byť opatrní v tom, čo povieme. Voľby budú určite veľkou témou na samite, ale tento samit môže byť e, výrazom dôvery taktiež. Sú tu dva body, ktoré by som povedal. Po 18-ročnom rokovaní e, Rusko e, pristúpi k svetovej obchodnej organizácii, jednostranné obchodné bariéry, ktoré tu boli, sa snaď v budúcnosti odstránia a taktiež e, zabezpečíme bezproblémový prelet nad Sibírov. A posledný bod, ktorému sa chcem venovať, to je mobilita a vízové otázky. Požadujeme, aby sa vytvorila úprava do a z Kaliningradu. Je to skutočné uľahčenie pre ľudí v Poľsku, ale najmä v Kaliningrade samotnom. A spoločné kroky, ktoré chcete dohodnúť a ktoré sú dobre pripravené, snáď pri dobrej vôli oboch krajín budú viesť k tomu, že raz tu budeme mať bezvízový režim. Hovoríme o modernizácii ľudských právach, o požiadavkách občianskej spoločnosti a Chceme to všetko doviesť do dobrého čiel, cieľa. Pani predsednička vraví, že chcete odpovedať na medziotázku? Dobre teda, a teraz pán posel, nech sa páči. Pani predsedníčka, vážená pani Ešten, ide o to, že pán Putin nie je nedemokratický, je dokonca brilantný nedemokrat. Nesmieme na to zabudnúť, že prišiel k moci um, v čase, kedy um, bolo aktuálne ťaženie proti Čečensku a celá jeho aktivita, či už ako premiéra alebo prezidenta, spočívala v tom, že sa snažil zvrátiť čiastkový demokratický vývoj v Rusku, či už na vnútornej scéne ako na zahraničnej. A pán Medvedev mu v tom pomáhal ovocie e, takéhoto snaženia um, sme našťastie nevideli až v takej veľkej miere. Nemá absolútne žiadny zmysel, aby sme tomu, toho, kto zmanipuloval voľby, požiadali, aby svoju vlastnú manipuláciu prevelil, rozanalizoval. To sa predsa nestane. Pre nás je stabilita v Rusku prvorada. To isté sme hovorili aj pr- e, pri Severnej Afrike a nad pánom Kadáfim a Mubarakom sme potom prelievali krokodilie slzy. Takáto je tiež stabilita v Rusku. Stabilita v Rusku môže existovať len vtedy, ak je Rusko, ak bude Rusko právnym demokratickým štátom a e, keď bude môcť nahlas hovoriť opozícia a keď ruskí demonstranti, ktorí stelesňujú voľnosť, budú sa môcť jasne prejaviť. Toto je posolstvo, z ktorého by sme sa mali naučiť. Ďakujem pekne. Pán posel, slovo má teraz pán Viganin. Jedna minúta. Vážená, vážená pani Aštonová, v obmedzenom čase, ktoré mám k dispozícii, by som radu upriamil vašu pozornosť na dve veci. Mali by ste využiť všetky, všetky možnosti, aby sa zhodnotili všeobecné aspekty života v Rusku. Nevždy nám pomáha vidieť čiastkový obraz, lebo to sa nám potom sa nám nedá sústrediť sa na základné veci. Mali by sme po tomto vyhodnotení vypracovať odporúčania, ktoré sa budú týkať volieb v Rusku, v nádeji, že prezidentské voľby budúci rok budú lepšie pripravené, zvládané, spravodlivejšie a kritika, ktorá sa sype na vládnúcu stranu napriek tomu, že zvíťazila vo voľbách, má trochu iný tón, než na aký sme boli zvyknutí. Nie len, že sa kritizujú autority, ale aj sa volá po zmene postoja. Tí, ktorí bojujú za vyššiu demokraciu v Rusku, by mali cítiť našu podporu. A po druhé, chcel by som, aby Rusko bojovalo spolu s EÚ e, v silách spoločného susedstva, pretože toto pomôže trvalo udržateľnému rozvoju a hospodárskému rozvoju v týchto krajinách. Preto by sme mali pozbudzovať Rusko, nových predstaviteľov Ruska, ktorí budú E, zvolený budúci rok, nie súťažiť z EÚ o vplyv, ale aby sa rozmrazili zmrazené konflikty v Transnestersku a v Náhornom Karabachu najmä. Ďakujeme, Kristian. Teraz je kolo um, rečníkov, ktorí sa prihlásili do spontánnej rozpravy a e, najprv dáme minútu pani Andrikiene. Ďakujem, pán predseda. Najprv chcem zablaželať pánovi Kasianovi bývalému premiérovi, ktorý e, je tu e, na galerii a počúva našu rozpravu. Pár vecí, ktoré nie je v uznesení a budeme o nich hlasovať tento týždeň. Najprv e, dvojka Medvedeva Putin a ich strana prehrali voľby do Dumy. Nielen prehrali asi 80 kresiel v Dume, ale v skutočnosti prehrali voľby. A porušenia pravidel volie boli zjavné a podali o nich správy nezávislí pozorovatelia a ruskí pozorovatelia počas volebného dňa a mm, toto e, naznačuje, že konanie v slobodných volieb nenastalo a e, ústavné právo mm, Rusov voliť a byť volený im bolo odňaté a Rusi išli do ulic, aby protestovali a mm, bolo spomenuté, že Michal Gorbačov, prvý a posledný prezident Sovietskeho zväzu, vyzval k novým voľbám. Myslím, že by sme mali mm, tomu klásť väčšiu pozornosť. A nakoniec, pani vysoká predstaviteľka, teraz pán Tabazdy. Választói megfigyelőként Moszkvában is elmondtam, hogy nem volt korrekt ja som bol sám pozorovateľ a išiel som do Moskvy a povedal som, e, čo sa tam stalo, že politická súťaž nebola spravodlivá, nemali sme rovnaké príležitosti medzi rôznymi stranami a tiež som sa pozrel na celkový e, zákon o stranách a otázka prístupu médií nebola správna, ale chcem povedať kolegom e, nasledovné. Bola by chyba, aby sme sa zúčastňovali a žiadali plán o nové voľby. Myslím si, že to nie je spôsob, ako E, zaobchádzať s Ruskom. Myslím, že mali by sme naozaj spolupracovať a mali, musíme zabezpečiť, že e, prezidentské voľby e, sa budú konať spravodlivo a slobodne súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi, že strana jednota Rusko utrpelo značnú stratu a prišli o ústavnú väčšinu a myslím si, že ruská demokracia v skutočnosti dosiahla pokrok a už nemajú ústavnú väčšinu tá vládna strana. Nehovorím len o samotnom parlamente, je tam silná opozícia v parlamente, ale okrem toho majú aj demonstrácie na ulici a tieto ukazujú, že sami Rusi nie sú spokojní s tým, ako sa to vyvíja. Palavra. Ďakujem, pán Tabajdi, a teraz Ivo Vajgu má slovo. Hvala lepa, predsedujúci. Ďakujem, pán predseda. Pani Aštonová, vysoká predstaviteľka. Najprv chcem súhlasiť eh, v tomto parlamente s účasťou hostia, ktorý e, je tu prítomný, pán Michal Kasianov na tribúne. Myslím, že musíme sa poďakovať ľuďom, ako je pán Kasianov, za ich odvahu a nes, mali by sme ich prehliadať a um, mali by sme hovoriť s um, oficiálnymi predstaviteľmi ruského štátu minulosti sme viedli rozsiahle rozhovory so zastupcami Ruska a môžeme povedať, že sme e, tiež nedbávali e, rokovania s opozíciou. Dúfam, pani Oštanova, že ste im povedali, že očakávame od nich viac k týmto otázkam, pretože Rusko v otázke na Horného Karabachu by e, mohlo pozitívne prispieť. Gracias, Ďakujem, pán Vajl. Teraz má slovo doktor Tanok. Nedávne parlamentné voľby v Rusku ukázali, že sa zhoršuje ruská demokracia. Správy o porušeniach a rôznych ďalších irregularitách, rozohnaní, mierových demonstrácií a podvodoch. To je úražkou pre premiéra Putina a potvrdzujú, že neboli tieto voľby spravodlivé a slobodné. Keď sa nepripustilo k voľbám politické strany, Parnas, Sloboda, strana Slobody, ktoré, ktoré nedovolili zaregistrovať sa. V e, Rusku musí byť pripomenuté, že sú tu iné medzinárodné organizácie, Rada Európy napríklad a Európsky parlament, ktoré môžu dozerať na demokratický proces a môžu sa k tomu vyjadriť. Obrovská korupcia a obohacovanie sa na najvyššej úrovni štátu a vlády sú ilustrované tragickými prípadmi Sergeja Magnického, ktorý sa vystavil tomu, aby ho obvinili z obrovského daňového podvodu a potom umúčili vo vezení na smrť. Ďakujeme vám, pán Tanok. A ďalší rečník je pán Mlcer. Síce 10 tisíce nespokojných ľudí v Rusku vyslali signál, avšak nikto sa nenechá unášať ilúziou, že protestné hnutie má dostatok sily na to, aby zakývalo stoličkou, na ktorej sedí ruské vedenie. Odhliadnúc od toho, že politické názory demonstrantov sú veľmi rozličné, e, Putin ako stabilizátor po kríze 90. rokov má e, popularitu, ktorú netreba podceňovať a stabilizátor stabilita, stabilitu v Rusku si cení aj európske hospodárstvo. Demokratické štandardy eh, v Rusku sú len relatívne porovnateľné s európskymi štandardmi. Ehm, demokracia je tam ešte v detských topánočkách a určite budú ešte rok, bude ešte roky trvať, kým sa odstráni komunist, eh, odstránia dôsledky komunistickej diktatúry. Čo sa týka demokratického rozvojového potenciálnu, tak to by mala využiť Európska únia pri ďalšom stretnutí. Ďakujem pekne, pán Mölcer a teraz pani Sinclair. Uh, um, Ďakujem, pán predseda, pani Aštonová. Uh, musela som dočasne odísť z snemovne na konci poslednej rozpravy, aby som odpovedala E, na e, telefonát e, od voliča. No, vy to nie ste veľmi obľúbená, že? Pretože je to len 23 mm, poslancov. No, chcem povedať niečo k Rusku a to je dosť vážna situácia. No, neukazuje to naozaj obmedzenia? Keby som mal charakterizovať Rusko ako veľkého nahneveného medvedia, ktorého sa E, chceme naučiť e, manierom, tak e, tie voľby boli škandál mali by byť opakované. No. Ja si myslím, že Rusko nazývajú EU dočasný jav. Dúfajme, že majú v tom pravdu. E, nie je to realita, s ktorou nemôžete niečo robiť. E, môžeme s nimi hovoriť, ale oni si budú robiť, čo chcú a to len ukazuje obmedzenia vašeho postavenia. No, s vystúpením pani Sinclair sa skončil okolo e, rečníkov spontánnej rozprave a teraz dáme slovo pani Ashton, aby reagovala na všetky tie vystúpenia, ktoré tu ozneli. Katrin Um, Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým, kto sa zúčastnil na tejto rozprave a povedať, že e, tieto posolstva, ktoré tu zneli, odzam e, na stretnutí s prezidentom, my e, otvoríme otázku volieb a chcem povedať e, pánovi Klamovi, že my sledujeme prípad Magnitsky e, veľmi zblízka a je dôležité, aby som povedala poslancov, že sa tiež stretneme s fórom e, občianskej spoločnosti v Rusku a tam môžeme s ním prediskutovať posledné udalosti a vzťahy medzi nami a tiež vždy diskutujeme medzinárodné záväzky, keď sa stretneme na e, samite mojich Ehm, pracovníci sa stretli s bývalým premiérom Kasinom, ktorý je tu, aj v júli som sa s ním stretla, viem, že je tu s nami. Vo všetkých diskusiách s Ruskom sú viaceré otázky, ktoré nadalej otvárame a Gruzinsko je jednou z nich. V našich diskusiách o zahraničnej politike konkrétne body, ktoré tu odznievajú pripomienky, sú súčasťou toho k Iránu. Pán, veľ, máte pravdu, pre mňa je to dôležitá téma a Eh, veľa môjho času venujem tomu, aby som pracoval na možných eh, pokrokoch v tejto veci. A Rusko je súčasťou skupiny 3 eh, plus 3 a veľmi blízko mm, pracujeme na tom, aby sme našli spôsoby, ako Iránu zabraniť alebo odradiť ho od získania jadrovej zbrane keď hovoríme o spoločnom susedstve, tak e, diskutujeme o otázkach Zadnesterska a Náhorného Karabachu a ako som povedal skôr predtým, je dôležité, aby sme tu zaznamenali istý pokrok. Ej, mala som starosti, keď som videla v Azerbajdžane aj v Arbine, aká je napätá situácia, ako Rusko môže zohrať svoju úlohu e, pri e, znižovaní tohto napätia prostredníctvom dosiahnutia dohody. Myslím, že je dôležité ukázať, že demokraciu berieme vážne a že Rusko je veľmi dôležité a mm, pani Sinclair, ja som e, nechcela sa dotknúť, len som ľutovala, že nebola v komore. Signora Ashton. Ďakujem, pani Ashton. Dostali sme 6 e, návrhov na uznesenie do rozpravy a jedna je zo skupiny zelených a ďalšia je od socialistov a demokratov a ďalšia je od kolegov liberálov a reformistov